here. So you you just say a few words. Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Dámy a páni, vítajte na spoločnom zasadnutí s výborom DV. Vítam kolegyňu Lindu McEwen. K správe o migrácii utečeneckým e, pohybom spoločná správa kolegyň Valenciano, Diaz de Mera a tak ďalej. Španielská veľká koalícia, ktorá vyjadruje túto otázku. Dúfam, že tu máme poznámky Vidíme, že boj proti pôvodom utečeneckých pohybov i zvládanie týchto vecí v, Afriku, v, Sýri, v Afrike, Sýrii, že to ovplyvňuje zahraničnú politiku a migračné a utečenecké problematiky. Mnohé opatrenia Nie je to otázka len vnútornej bezpečnosti. Vidíme to každodenne v praxi. Napríklad v prejave pána Junkera k stavu únie. Linda, odovzdávam ti teraz vedenie schôdze. Thank you. Well, well, colleagues, we were running a bit late oh. now. And... No, uh, už dosť meškame s časom. My sme na predchádzajúcom e, zasadnutí odozdávali teda museli hovoriť o Sacharovej cene, takže musíme sa poponahľať, e, Máme k tejto správe e, pozmeňujúce návrhy, je okolo 500 a chcela by som hneď poprosiť hlavných prispievateľov, pani Valenciano, a e, myslím si, že aj kolegovia, ktorí minule nemali šancu hovoriť, tak najprv pani Valenciano a potom pán Diaz de Mera. Áno, len dve, sek- dve sekundy, pani predsednička. Najprv by som chcela povedať niečo e, predsedovi Brokovi. A to, že E, my potrebujeme v rámci Európskeho parlamentu vybudovať e, hlavnú táto veľkú koalíciu. Ako ste povedali, komisia a Európska služba pre vonkajšiu službu prijala rozhodnutie, ale e, parlament bol do veľkej miery odignorovaný, čiže bolo... A je potrebné, aby parlament zohrával dôležitú úlohu a vstup na a ovplyvňoval zahraničnú politiku e, v súvislosti s utečencami. Preto cieľom musí byť práve toto, aby parlament hovoril silným hlasom, aby sme mohli povedať to, čo si myslíme, pretože niekedy Európsky parlament je tou poslednou pevnosťou, tým posledným miestom, kde je možné vyjadriť európsku solidaritu, aby sme mohli požadovať a aby sme mohli hovoriť o tom, čo je potrebné. Ako povedala pani predsednička Makaban, bolo prezentované obrovské množstvo pozmeňovacích návrhov, keďže to vzbudilo veľký záujem zo strany kolegov, poslancov, poslankyň a my sme zahrnuli 30 pozmeňujúcich návrhov. Ja som prezentovala ďalšie otázky z účasti DV spolu s Enrikom Guerrerom, ktorý je tieňovým spravodajcom, ako už som povedala, chceme trošku osvetliť a ojasniť posolstvo, ktoré parlament má prezentovať. V prvom rade napraviť brutálnu obsesiu e, v rámci vízie, ktorá uprednostňuje a ktorá vždy e, zdôrazňuje bezpečnosť, kontrolu, návrat ľudí, čo oveľa, je oveľa silnejšie ako ochrana ľudských práv, spolupráca a podobne. Čiže musí to byť vízia, ktorá sa bude venovať ľudským právam a rozvoju viac než e, politika e, zo strany Európskej komisie, ktorá sa najmä týka kontroly hraníc, e, vyhnúť sa tomu, aby utečenci a migranti vstupovali do našich krajín a podobne. Čiže toto je jeden z balíčkov pozmeňacích návrhov a ten ďalší sa týka e, toho, čo chcem povedať. Je to istá obžaloba, ktorú chceme vyjadriť, že parlament tu na je jednoznačne obchádzaný v krokoch, ktoré prijala Európska únia. A týka sa to dialogu i s tretími krajinami, ktorý samozrejme my vítame, no nevieme, kam sa dostane, nevieme, tieto dohody v akej forme budú prijaté, aké priority si stanovia. Zdá sa nám, že najmä sa uprednostňuje návraty ľudí do daných krajín, tých, ktorí prechádzajú cez naše hranice. Myslím, že je dobré, že tieto dva výbory, výbor pre rozvoj ako aj zahraničné veci, aby sme sa dali dokopy, aby sme sa dohodli na tom, ako sa vyjadriť k týmto dohodám, ktoré sa v súčasnosti podpisujú aby sme mohli sa vyjadriť k eh, ich obsahu. Ako som povedala na samotnom začiatku, je dôležité, aby parlament vyslal jasné posolstvo. Posolstvo, že Európska únia akceptuje hodnoty, ktoré sú podstatné. A po druhé, chcem zdôrazniť úlohu, ktorú parlament má zohrávať eh, v tomto procese. To je na úvod našej diskusie, ktorú budeme viesť dnes a ktorá sa už aj odohrávala. Ďakujem pekne. Pána Diaz de Garcia Consuegra. Ďakujem pekne, pani. Pán predseda, pani predsednička, chcel by som prísť s novou víziou spoločnej správy a na úvod je dôležité povedať, že základ našej správy už na predchádzajúcom zasadnutí bol eh, vyjadrený, o ktorom ste hovorili, a bolo to ukázané v Sacharovovej cene. Myslím si, že je to práca, ktorá je ambiciozná, e, zároveň skromná a je skromná, pretože e, je otvorená i iniciatívam ďalším zo strany kolegov. Ja chcem počiarknúť dôležitosť posilnenia úlohy parlamentu. Už sme to v oceku našej práce zdôraznili. Môžete si to prečítať. Ide o pohľad parlamentu, ktorý musí zdôrazniť kvalitatívny i kvantitatívny aspekt veľkých pohybov obyvateľstva v súvislosti s ich presunmi a mobilitou. Dôležitosť je dôležité riadiť e, správnym spôsobom tento proces pri zohľadnení ľudských práv, ktoré musia byť jadrom našej práce a zároveň e, korektne treba zanalizovať všetky dôvody presunu veľkého množstva obyvateľstva a dopad na medzinárodné spoločenstvo, na globálne spoločenstvo a samozrejme na Európsku úniu. Snažíme sa riadiť tento proces na základe troch kritérií. Kritérium bezpečnosti, kritérium poriadku a správnosti. Čiže v prvom rade otázka migračných fondov, tá musí byť riadnym spôsobom e, ošetrená. Prejdeme teraz e, ku kapitole fondy, prostriedky. Nič nie je možné urobiť len retorikou. Je dôležité, aby zámery boli tiež sprevádzané príslušnými e, finančnými e, prostriedkami. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, tu máme možnosť prehlbiť túto formuláciu, no v realite som sa snažil v týchto dňoch zoskupiť tieto, e, tieto návrhy. Z nich je 90 z našej skupiny ľudovej, 96 je zo sociálno-demokratické je 60 e, z ďalšej, od liberálov GUEMA 49, 35 EFDD a 11 z nezaradených. Takže témy, čo je najdôležitejšie. E, my sme sa venovali týmto otázkam e, v našej práci. I tu sú uvádzané, no neprichádza ku korekcii, čiže je to sú to malé otázky, ale dôležité otázky a otázka je, či môžeme prispôsobiť našu prácu a či môžeme prijať dôležité kompromisné návrhy. Čiže oblasti, tematické oblasti. Veľmi stručne vám to prečítam, pretože je to základ celej témy, a ktorá je kľúčová v našej správe. Viac chrániť ženy, deti, deti bez rodičov, zjednotenie rodín, sú potrebné politiky, lepšie politiky i dlhodobé, nie len krátkodobé. Treba zohľadniť túto skutočnosť z hľadiska medzinárodného humanitárneho práva, aby prišlo k analýze dôvodov, hĺbkových dôvodov masívneho presunu a odchodu obyvateľstva, vysídlenia obyvateľstva. Kolegovia sa snažia hľadať koordinované a spoločné dôvody. Z, v závere spo, spomíname väčšiu mieru solidarity zo strany členských štátov. Tu chceme zdôrazniť jednu potrebu a to sú právne upresnenia, pretože sa tu žiada, aby sa rozlišovalo jednoznačne medzi kategóriami migrantov. Nám je jasné, že kto je utečenec a kto je migrant. V tejto otázke pochybnosti nemáme. Ďalej, boj proti obchodu s ľuďmi, proti vykorisťovaniu ľudí e, hľadať právne cesty, bezpečné cesty. Tu je kontroverzný bod, ktorý sa týka e, deklarácie e, deklarácia týkajúce sa Turecka, spolupráce s Tureckom. Samozrejme, ťažko nájsť vhodnú formuláciu. Tiež sú tu je tu pozmeňovací návrh o zmene situácie a snahy zmeniť negatívny, negatívny vplyv, negatívne vnímanie e, migračných e, tokov. Ďalej e, otázka utečeneckého tábora v Kale a jeho z likvidácie, ďalej Dublin, nariadenie Dublin, otázka e, dohôd, riešenie konfliktov a situácie po týchto konfliktoch, ako i k humanitárne koridory a budeme pracovať e, na tom, aby sa nám podarilo dopracovať správu, ktorá si získa väčšinu parlamentu. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. E, mám tu sedem žiadostí o slovo. Prečítam e, mená. I don't know the other... Yeah, they're already. I'm going to read the people I have, and then I'll tell you who. who I have Madame Gabrielle, Anna Gomez, um, Valtmans, Vairinen, Hautala, Corau, and Epitideus. They're the names I have already. Čiže toto sú tie mená, ktoré už mám. A chce niekto hovoriť, koho som nečítala? Sú tam ešte nejakí dvaja ďalší, tuším. Takže kolegovia, poprosím, aby ste nehovorili dlhšie ako minútu a pol, pretože máme 10 rečníkov, máme tu aj Európsku komisiu, minule sa nedostali k slovu, e, takže dnes by sme im mali dať slovo. Pán Pani Gabriel, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcela obom E, spolu s pravdajcom zablahoželať k tomuto textu, ktorý predstavuje vynikajúci základ pre veľmi dôležitú tému. Veľmi presne definuje problém. Ja by som chcela zdôrazniť tri prvky. Poprvé, to je e, druhý odsek, ktorý hovorí o zmene paradigmy a zmene strategickej dimenzie migrácie. Ďalej e, podporujem potrebu posilniť posilniť zaangažovanosť únie pri predchádzaní konfliktom a nuteným presídleniam. Po tretie, som rada, že sa kladie dôraz na úlohu Európskeho parlamentu. V tejto veci dva, dve poznámky. Poprvé, parlament by mal byť pravidelnejšie informovaný o plnení akčného plánu z Valety a po druhé treba e, učiť priority pre komunikáciu v novom partnerskom rámci. E, treba, aby Európa zvyšila svoju akcieschopnosť schopnosť a e, flexibilitu pri používaní finančných nástrojov, ktoré by mali plniť zamýšľanú úlohu. Ehm, bola by som, chcela by som ešte zdôrazniť tri ďalšie prvky, ktoré považujem za dôležité. Poprvé, myslím si, že správa by nám mala umožniť eh, eh, hovoriť aj o tretich krajinách, ktoré nespolupracujú s Úniou tak, ako by sme si želali. Existujú mnohé readmisné dohody, ktoré nefungujú a je potrebné, aby sme veľmi jasne to dali týmto krajinám najavo. Po druhé, tzv. External Investment Plan by mal priniesť e, výsledky, na ktoré netrpezlivo čakáme práve e, súkromné investície by mali priniesť výsledky. A chcela by som vysloviť výhradu, pokiaľ ide o čas e, detencie E, migrantov a takisto, pokiaľ ide o osoby, ktoré sa presídlia v dôsledku klimatických e, zmien a nemôžu sa už vrátiť do svojej krajiny, napríklad preto, že more pohltí ostrovy, tak treba riešiť aj postavenie týchto osôb. Eh, ja som k dispozícii obom spoluspravodajcom a chcela by som zdôrazniť, že je potrebné vyvinúť úsilie na to, aby ten text zostal zrozumiteľný, vyslal jasné posolstva a aby nebol príliš dlhý. Ďakujem. Eh, teraz eh, dám slovo tým, ktorí minule nemali možnosť prehovoriť Hanna Gomez ako prvá. Ja by som e, znovu chcela zdôrazniť jednu vec. Myslím si, že škoda, že táto správa nebola vypracovaná aj v súčinnosti z Libe, lebo tento výber sa konkrétne zaoberá migráciou. Ehm, je tu riziko, že budeme úplne utrhnutí od reality. E, napríklad, keď hovoríme o zjednocovaní rodín, vy viete, že to absolútne nefunguje, že naše vlády to vôbec nerešpektujú a hrozí riziko, že táto správa aj napriek vynaloženému úsiliu a dôležitosti tejto témy bude úplne otrhnutá od reality, už vôbec nehovoriac o systéme relokácií, o ktorom rozhodla rada. Tá najväčšia otázka sa týka otvorených, bezpečných a legálnych spôsobov migrácie. Tie jednoducho neexistujú. Máme tu napríklad e, utečenca alebo migranta, ktorý, sa, e, ktorý je v nelegálnej situácii, keď príde na európske územie, pretože neexistujú legálne spôsoby, ako sa sem dostať. A tie kanály, ako je napríklad systém modrej karty a tak ďalej, vieme, že to nefunguje, bude sa o tom hovoriť v Líbe. Mám otázku na spravodajcu. Bolo by možné byť dôsledný a robiť to inak, keď vidíme, že komisia ani služba pre vonkajšiu činnosť to nedokážu, keby sme úplne bilaterálnym spôsobom zo strany parlamentu e, rokovali, napríklad pokiaľ ide o ten e, migračný kompakt, ktorý vôbec nefunguje a tento by mal e, riešiť e, základné príčiny migrácie v e, krajinách ako je Etiópia, ale nielen tam. Takže teraz napríklad vieme, že sa e, dejú rôzne veci v Afganistane, ale ako môžeme hovoriť o readmisii a bezpečnej krajine pôvodu, keď e, vidíme, že vzhľadom na otrasnú situáciu v Afganistane prichádza veľmi veľa migrantov a utečencov práve e, do Európy ako povedal Antonio Gutierrez, my nemôžeme byť, nemôžeme ignorovať skutočnosť, že tí jediní, ktorí tú krízu nejakým spôsobom riadia či zvládajú, to sú práve tí, ktorí obchodujú s ľuďmi prevádzači. E, žiaľ, e, presiahli ste svoj čas teraz, pán Jurek. Ďakujem. E, táto správa. Chcem povedať, že, e, chcem povedať, že nesmieme, musíme, e, musíme zdôrazniť, že nárast nelegálnej migrácie zároveň znamená nárast problémov aj ľudských tragédií. Pokiaľ ide o príjmanie migrantov v Európe, čoraz viac tragédií, čoraz väčšinu počtu tragédií doschádza na migračných cestách. A zodpovednosť za vyostrenie tejto krízy, tú zodpovednosť majú niektoré vlády členských štátov a tie, ktoré sú e, pri moci v súčasnosti v EU. A ja nerozumiem tomu, ako je možné, že v tejto správe hovoríme tak málo o povinnosti. Povinnosti bojovať proti uh, nelegálnemu pašovaniu migrantov do EÚ. Už pred 1,5 rokom boli prijaté prvé rozhodnutia Európskej rady, pokiaľ ide o krízu. A už vtedy hovorila rada o tom, že e, nelegálny, nele, je dôležité bojovať proti nelegálnemu prevádzačstvu e, migrantov. Členské štáty mali udeliť mandát, mandát na základe ktorého bolo potrebné riadiť migráciu. Po tretie, áno, teraz navrhujete jednotnú migračnú politiku e, v Európskej únie. To povedie ku krízam, to povedie ku problémam. Problémom už v súčasnosti po Brexite čelíme politickej kríze. A posledná pripomienka. Keď hovoríme o zjednotení rodín, nesmieme zabúdať na to, že ide o tie krajiny, kde občianské právo pripúšťa poligamiu, čiže ide o krajiny, kde rodiny, ide o rodinných príslušníkoch v štátoch, ktoré majú úplne iné práva. Ďakujem, pani Waltmans. Ďakujem veľmi pekne. To, o čom tu dnes diskutujeme, je podľa mňa jednou z najväčších vizie, pre ktorou stojí Európa. Súhlasím s pani Gomez, e, keď hovorí, že by sme to mali robiť v súčinnosti s Libe, ale myslím, že keď sa pozriete na Libe a na diskusie, ktoré prebiehajú tu, myslím si, že keby sme to robili z Libe, tá diskusia by bola, tá, tá správa by bola oveľa dôraznejšia, silnejšia. Myslím si, že je to dobrý štart obsahuje e, ten text niektoré veľmi dobré prvky, ale e, musíme byť konkrétnejší, musíme mať e, dobrý plán na riešenie problému migrácie. migrácie. My sme v tomto smere predložili niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Podľa mňa veľmi dôležité je, že by sme mali oveľa viac hovoriť o maloletých bez prievodu, o tom, ako ich príjmeme, keď prídu do Európy, ako aj o osvedčených postupoch postupoch. V, v Európe je v súčasnosti okolo 10 tisíc maloletých bez prievodu, ktorí zmizli, ktorí sú nezvestní. A tomu by sa takisto mala venovať pozornosť práve, čo urobíme na to, aby sme ich našli. Je potrebné, aby sme takisto zakročili proti ľuďom so zlými úmyslami. A ďalej, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, nesmieme zabúdať na džunglu pri Kale. Bola to téma, o ktorej v poslednom čase veľmi veľa hovoria médiá. Bola som tam, keď sa likvidoval tento tábor, ale vidíme, že vznikajú nové takéto stanové tábory Takže my musíme čeliť tejto realite. Čo budeme, urobi- čo budeme robiť s tými e, e, migrantami, ktorí sa chcú za každú cenu, cenu dostať do Anglicka? Čo budeme robiť e, s maloletými? Môžem vám povedať, že to, čo som videla v Kale, je jednoducho nepredstaviteľné. Nie je to hodné Európy a dúfam, že sa to už nikdy nebude nikde opakovať. A ďalšia vec, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, je, že potrebujeme mať nejaké legálne spôsoby migrácie. Dúfam, že v tretej fáze sa o tom bude hovoriť viac. E, je mimoriadne dôležité, aby sme venovali dostatok času na tomu, aby, sme, aby táto správa bola skutočne kvalitná. E, kolegovia, upozorňujem, že máme veľmi málo času. Pani Hautala, ďakujem, pani predsednička. E, myslím si, že to, čo my potrebujeme v prvom rade dosiahnuť, je E, dosiahnuť alebo vypracovať migračnú politiku založenú na ľudských právach a budem o tomto aspekte správy aj hovoriť ďalej. Myslím si, že je potrebné, aby sme sa na to všetko pozreli z perspektívu. Ako vieme, v súčasnosti je podiel utečencov v Európe 0,2%. Porovnajme to s Libanonom a s Jordánskom, kde je to 25%. Sme e, v kríze, my sme organizované štáty, organizované spoločnosti, organizovaná EÚ. A myslím si, že ten problém spočíva práve v neprítomnosti zdieľanej zodpovednosti a spoločnej utečenskej politiky. Musíme všetci zabezpečiť, aby európske rozvojové nástroje neboli podmienené readmisnými dohodami, návratovou politikou a tak ďalej v krajinách pôvodu. Myslím si, že tie nástroje, ktoré používame v rámci rozvoja, sú eh, také, ktoré neodstraňujú tie eh, pôvodné príčiny migrácie. A napokon by som chcela povedať, že potrebujeme silnú parlamentnú kontrolu. Som veľmi rada, že pán Diaz Demera to zdôraznil, rovnako ako aj ďalší kolegovia. A to, čo sa teraz stane, pokiaľ sa parlament nezapojí do rozhodovania je, že nebude existovať žiadna demokratická kontrola v oblasti e, spolupráce a riadenia migrácie. Budeme mať viac takých tzv. dílov, ako je, taká e, dohoda, ako je dohoda medzi EU a Afganistanom a EU a Tureckom. To by nemal byť vzor spolupráce, pokiaľ ide o zvládanie problému migrácie. Európsky parlament by rozhodne mal zohrávať svoju svoju úlohu pri kontrole takýchto dohod a parlamentnú kontrolu jednoducho nemožno obísť. E, my sme pozvali výbor v Libe, aby sa zúčastnil, ale nemali, ne, ne, nemohli. Pán Korál? Ďakujem, e, pani predsednička. Súhlasím s tým, čo ptala pani Hautala. Eh, naozaj, eh, pokiaľ ide o to percento eh, migrantov v Európe, čiže 0,2. Ja som bol v Libanone minulý týždeň a tam je v podstate skoro polovica obyvateľov, pôvodná polovicu sú utečenci a my v Európe z 0,2 E, máme úplne inú situáciu, ale myslím si, že je potrebné, aby sme v rámci EÚ dokázali vypracovať silnejšiu reakciu, e, čo sa nám nedarí, pretože e, české štáty prejavujú svoje národné egoizmy. Je to zložitá otázka. My sme predložili niektoré pozmeňujúce návrhy, Viacere z nich e, upozorňuje na také otázky, ako je napríklad nedostatok politického odhodlania riešiť štruktúrálne problémy súvisiace s migračnými tokmi alebo dlhodobé rozvojové problémy, neriešime tie hlboko zakorenené problémy súvisiace s migraniou. Musíme byť aktivnejší, musíme podporovať také projekty, ktoré majú aj dlhodobý dosah, lebo často reagujeme a e, podporujeme len krátkodobé projekty. Ďalej e, s migráciou úzko súvisí korupcia. Tomu sa v správe nevenuje dostatočná pozornosť. Tá korupcia podrýva silu ekonomiky krajiny a musíme prekonať národné egoizmy v Európskej únii a musíme zdôrazniť e, iný koncept dohod s tretími krajinami. E, tie doterajšie e, dohody nie sú riešením, sú len čiastkovým riešením a nemali by sme prepájať rozvojovú pomoc s partnerskými dohodami. To je veľmi nebezpečný mechanizmus, lebo týmto len zadržiavame migrantov v krajine pôvodu proti ich boli, nerešpektujú sa ľudské práva a ľudské práva sa považujú za menej dôležité než hospodárske e, záležitosti, ako je tomu v dohode s Tureckom. Pán Epiteideus. E, ďakujem, pani predsednička ak chceme e, skúmať túto správu ako literárne dielo, som si istý, že by mohla dostať 10 bodov z 10, ale ak ju chceme vnímať ako skutočnú snahu o riešenie existujúceho problému, Myslím si, že v takomto prípade ide len o nejak také zbožné želanie. Nechcem byť sarga- sarkastický, ale som pragmatický. Myslím si, že ten prístup, ktorý doteraz uplatňovala EÚ so svojimi otvorenými hranicami, a v súčasnosti zrazu sa zameriava na, e, na e, hraničné kontroly, e, nás priviedlo do situácie, kde nie sme schopní my ten tok nejako zastaviť či dostať situáciu situáciu pod kontrolu. Ako to môžeme urobiť, ak nespolupracujeme s krajinami pôvodu, to znamená s krajinami zdrojové, zdrojovými krajinami migrácie. Ana Gomez hovorila o svojich pochybnostiach o účinnosti dohody s Tureckom. E, sú tu tisíce nelegálnych migrantov, ktorí skončili v džungli v Kale, ale Grécko sa stalo jedným nekonečným hotspotom. Mnohí z vás navštívili hotspoty v Grécku a je vám známa situácia týchto táboroch sú tam potičky medzi migrantami z rôznych krajín, ženy sú znasilňované, deti nie sú chránené a my tú situáciu nedokážeme zvládnuť, pokiaľ sa nerozhodneme v prvom rade úplne zastaviť prílev migrantov do Európy a zároveň pokiaľ e, nepríjmeme taký distribučný kľúč, ktorý bude fungovať vo vzťahu ku všetkým krajinám. Pán López Aguilar. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako sa ukázalo, sme tu viacerí, ktorí sledujeme s veľkým záujmom prácu e, výboru pre zahraničné veci, no zároveň e, sa chce, sústredzujeme do veľkej miery i e, práce výboru pre E, slobody. A preto by ma zaujímalo diskutovať o postupu, o postupe participácie e, pri správach viacerých e, výborov, pri tom podstatnom. A to podstatné je, že kolegyňa Elena Valenciano vyjadrila kritickú pozíciu Európskeho parlamentu voči rade. Všetko, čo sa ukázalo v súvislosti s politikou E, ktorá sa nazýva utečenická kríza a najmä humanitárna kríza. A ja by som chcel zdôrazniť negatívne hodnotenie, jednoznačne negatívne hodnotenie zo strany e, tohto e, Európskeho parlamentu a dohodu s Tureckom. Skôr by sme to mohli pomenovať deklaráciu Turecka. Počuli sme obhajobu toh, tejto dohody s Tureckom, ktorý znamená, že počet e, zadržaných e, utečencov e, na hraniciach tureckých znamená prenesenie tejto drámy na severoafrickú hranicu, kde v Stredozemnom mori umierajú tisíce, tisíce ľudí, to znamená len prenesenie tohto problému na iné miesto. A druhá otázka, ktorej som sa chcel dotknúť, je hodnotenie zo strany kolegu Diasa Hemera. To sú legálne cesty. Otvorené dvere. Nejaká príležitosť pre regulérne, pre zákonné prijatie týchto ľudí. Pretože sú to ľudia, ktorí sú zúfali, ktorí sú pripravení robiť všetko, čokoľvek. I opustiť rodinu. A otázka víz, humanitárnych víz. Čiže som e, spravodajcom e, vízového kontextu. Je tu jednoznačná koherentnosť v doktríne. Príjmime humanitárne víza, celý tento koncept. A to by potom e, bolo možné zo strany Európskeho parlamentu ako orgánu, ktorý má tiež spolu e, možnosť stvoriť legislatívu. Zabezpečme takýto vízový kódex, ktorý by umožnil humanitárne víza. Ďakujem pekne, pán kolega. Pán Luka, poprosím veľmi stručne, pretože minule ste sa už vyjadrili. Pokúsim sa e, vyjadriť stručne. Možno by som sa dotkol toho, čo pani Hote Lahy povedala, pretože je to príznačné, preto, e, že v tejto správe sa nachádzajú isté idealizujúce predstavy a príliš málo realizmu je v nej uvedené. Hovorilo sa o tom, že 0,2 e, obyvateľstva EÚ sú utečenci. Musíme si však uvedomiť, že je veľmi nerovnomerné rozdelenie. U nás v Nemecku 20 obyvateľstva má migračný pôvod, čiže to stonásobok týchto čísiel, ktoré sú tu uvedené. A sú potom sú pomery v rôznych percentách. Na základe týchto čísiel nemôžeme jednoducho hovoriť o tom, že e, si želáme ďalších pristiavalcov, ale musíme hovoriť o reálnych problémoch, ktoré to, títo pristiavalci prinášajú. E, či už z, oblasti z Turecka alebo z ďalších arabských krajín vieme, že sú veľké ťažkosti s integráciou a 25 až 30 týchto ľudí nemá ukončené vzdelanie a majú problémy nájsť si prácu. A takéto realistické zhodnotenie chýba v tejto správe, preto je dôležité, aby sa to doplnilo v rámci podmenovacích návrhov a som rád, že e, táto správa má obsahovať to, čo si myslia e, poslanci parlamentu, ale niektoré návrhy by nemali byť potlačené. Ďakujem pekne. Pán Vajne, vy ste nehovorili na e, poslednom zasadnutí. Nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsednička. Mali by sme mať na pamäti, že téma tejto správy je úloha EEAS, čiže vonkajšej služby, zahraničnej služby pri, manaž, pri e, manažovaní utečeneckých tokov. Ja som tieňový e, spravodajca z ALDE a myslím, že pokiaľ ide o humanitárnu politiku táto správa je dobrá. No myslím, že negatívne stránky sa týkajú zahraničných záležitostiach. Mám dva návrhy. Poprvé, najdôležitejšie, najvýznamnejší dôvod e, utečenecej krízy je násilie a vojnové konflikty. A toto je oblasť v pôsobnosti AFETu, ktorý sa snaží o zabránenie konfliktom a presadzovanie mierových riešení. Môj druhý návrh pozmeňovací sa týka myšlienky, že mimo hraníc Európskej únie, za hranicami EÚ by sme sa mali snažiť v spolupráci s utečeneckými organizáciami a e, susednými krajinami vytváriť e, utečenecké centra a príjmacie centra na vysokej úrovni, kde sa budeme snažiť zhodnotiť právo osoby na azyl, ktoré sa snaží vstúpiť do Európskej únie. A tieto osoby by mm, mali byť takto posúdené Tým spôsobom sa nám podarilo zastaviť nekontrolované migračné toky a tra- tragédie, ktoré sa odohrávajú v Stredozemnom mori. Tieto dva pozmeňovacie návrhy a tieto dva body si myslím, že patria pod pôsobnosť výboru AFED a zároveň je to i téma tejto správy. Nech sa páči, v ste hovorili, takže máte jednu minútu, pán Geresalom. Ďakujem veľmi pekne. Pán Geresalom, myslím, že stačí mi menej. Potom, čo som si vypočul pána Lukého, myslím, že je zásadné zmeniť ten celý e, príbeh alebo ten celý postup, ktorý v súčasnosti je dominantný v mnohých krajinách. Európskej únie. E, utečenci a migrácia žiaľ existujú z rozličných dôvodov. Migrácia je tendenciou v súčasnej dobe a utečenectvo je dôsledkom konfliktov a musíme zabrániť konfliktom e, adekvátnym konaním v rámci zahraničnej politiky ako globálny aktér Európska únia keďže som stálym spravodajcom humanitárnych krokov, musím počiarknúť, že dodržiavanie medzinárodného práva, dodržiavanie ľudských práv je zásadné. Pán e, Diademera hovorí, e, že je to iba želanie, ale nie realita. No ja chcem na záver povedať, že nie je možné útočiť na správu a hovoriť, že táto správa hovorí jednu a realita je druhá, pretože o to práve ide v tejto správe, aby sme túto realitu zmenili. Ďakujem. Ďakujem, tým sme ukončili zoznam rečníkov. Ja sama mám dva body. Jeden sa týka, že chcem zdôrazniť k s kolegov, že e, financovanie by sa malo e, rie, riešiť e, z krátkodobého hľadiska, i keď sme zúrazňovali dôležité e, dlhodobé ciele a vidíme, že tu je, toto je obava nášho výboru, o tom sa hovorilo. A ďalšia sa týka vonkajšej služby, vaše obavy o tom, že e, tým, týmito dohodami e, tieto dohody môžu potom spôsobiť problémy. Napríklad nebudeme schopní kritizovať porušovanie ľudských práv v Turecku a nemôžeme už to vnímať, lebo vnímame ich ako demandeur v tejto zmluve, v tejto dohode, takže to boli moje dva body. Teraz dostane slovo komisia. Dostali sme 10 minút ešte dodatočných od tlmočníkov, keďže komisia minule sa nemohla vyjadriť, ako i vonkajšia služba. Pán Rudich Hause, ktorý je DigiDevko, zástupca riaditeľa, nech sa páči Klaus. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem za možnosť hovoriť v rámci tejto diskusie, ktorá je v skutku dôležitá a veľmi komplexná. Keď sme si vypočuli niekoľko rečníkov, ktorí hovorili, vidíme, ako je to komplexné. Hovoríme o kríze, o konfliktoch, hovoríme o ďalších dôvodov, pre ktoré ľudia opúšťajú svoje krajiny a prichádzajú do Európy. A musíme byť veľmi opatrní, aby sme to všetko nezmiešavali. Takže pokiaľ dovolíte vyjadriť jedno želanie. Ak máme o tom adekvátne a rozprávať a vhodne, myslím, že budeme si musieť vyčleniť viac času na diskusiu. Nemôžeme to za pol hodinu prebrať a dospieť k nejakým užitočným záverom. Už sme vám ponúkli, že prídeme a poskytneme viac informácií, pretože to neznamená, že chceme robiť niečo bez zapojenia parlamentu. V mnohých oblastiach parlament má právo kontrolovať a upozornili ste na nedávny prípad, kde toto právo viedlo k veľmi užitočnej diskusii. A potom sú ďalšie oblasti, kde neexistuje právny základ pre zapojenie parlamentu, ale sme veľmi radi, že môžeme sem prísť a môžeme poskytnúť správu až po politickú úroveň. Takže to je i pre vás, aby ste mohli pozvať komisiu alebo vysokú predstaviteľku, aby vysvetlili, pretože myslím si, že musíme si nájsť čas na to, aby sme dostatočne hĺbkovo prebrali tieto veci. Pokiaľ ide o niektoré vedy, veci, ktoré som povedal. Pokúsim sa byť veľmi stručný. Bola tu otázka partnerstva s krajinami a vytváranie týchto partnerstiev. O tomto sa rozhodlo v Lavalete, že pokiaľ ide o Afriku, urobíme to spoločne. Preto sme teraz prišli s myšlienkou e, migračných partnerstiev a preto musíme prísť s pozitívnym príbehom. Viacerí ste spomenuli problémy, ktoré máme s ľudskými právami. A my musíme poskytnúť pozitívny príbeh a ten budujeme. Tieto dohody sú pozitívnym príbehom. Je to v podstate EÚ, ponuka EÚ pre tieto krajiny eh, zmanažovať, eh, zvládnuť migračné problémy lepším spôsobom. Neznamená to, že žiadna migrácia nemá byť, ale preto dávame množstvo peňazí eh, z hľadiska tvorby a riešenia hlavných dôvodov migrácie, zlá ekonomická situácia, zlá správa a riadenie krajiny a mnohé ďalšie dôvody, ako i e, vytvorenie núdzového fondu pre Afriku, čo by sme vám radi odprezentovali podrobnejšie. Je to veľmi dobrý príklad a tiež e, by ukázal, a dotknem sa vášho posledného bodu, že nie je zámerom využiť rozvojové peniaze pre E, otázky, ktoré nie sú spojené s rozvojom. A riadenie migrácie bolo uznané a je teraz e, v rámci STG a agendy uznané ako vedúce k rozvoju. My e, musíme, my sme z migrácie už profitovali a musíme urobiť z nej súčasť našej rozvojovej agendy a na to sa musíme zapojiť, angažovať a vybudovať tento príbeh nielen peniazmi, ale i na politickej úrovni. A preto v posledných mesiacoch viacerí komisári a mnohí ministri a dokonca aj premiéry a hlavy štátov vycestovali do týchto krajín, aby zaviedli dialog, aby vytvorili partnerstvo, ktoré predtým neexistovalo. A preto sa snažíme to všetko pretaviť do niečoho, čo sa bude dať zvládnuť, kde budeme môcť mať vplyv a kde budeme môcť riešiť všetky tieto otázky vrátane otázok ľudských práv. Je, sú to podobné podobné, podobné s krajinami Blízkeho východu. E, diskutujeme s Tureckom, s mnohými ďalšími krajinami na politickej úrovni, ako i technickej úrovni. Myslím, že to je jediný spôsob, ako to môžeme urobiť. Čo nemôžeme urobiť, a táto správa sa toho netýka, je to situácia v rámci EÚ a na hraniciach EÚ. To sa týka našich kolegov e, z interných politík a preto súhlasím že parlament tiež musí nájsť spôsob, ako riešiť komplexnosť tejto témy. Nie je možné to e, rozdeliť teraz len na kompetencie jednotlivých výborov, ako sme sa to my snažili e, v komisie a kolega z Európskej e, vonkajšej služby, aby sme holistickým spôsobom túto politiku riešili spolu s ekonomickými, hospodárskymi politikmi, obchodnými politikmi, investície. To všetko patrí k tomuto holistickému prístupu a to je jediné, čo môžeme urobiť. Nemôžeme jednoducho e, zatvárať oči, nemôžeme jednoducho len zavrieť hranice, musíme veľmi aktívne postupovať, preto komisia so zahraničnou službou prišla s návrhmi v posledných dvoch rokoch, dokonca tak, že je to pre parlament tak tým rýchlým tempom, že je ťažké pre parlamenty a národné štáty všetko to implementovať. Ukazuje to len skutočnosť, že to berieme mimoriadne vážne, postupujeme mimoriadne proaktívnym spôsobom, pretože sme presvedčení o tom, že môžeme prísť s veľkým príspevkom, no najmä pri rozvojovej spolupráce, ale i pri mnohých ďalších politikách. Môžeme urobiť veľký príspevok k lepšiemu zvládnutiu tejto situácie. Nepodarí sa nám vyriešiť všetky problémy, ktoré tu boli spomenuté. To si vyžaduje ešte väčšie úsilie No, budeme mať takéto príležitosti, budeme mať summit s Afrikou budúci rok na úrovni hlav štátov, takže dobre ho využíme, pripravme ho dobre, aby sme sa mohli zapojiť do, e, konštruktívnym spôsobom do diskusie. Musíme tomu čeliť. Čli, my, kríza na Blízkom východe sa snať vyrieši jedného dňa, no e, problém, populačné problémy s Afrikou sa v nasledujúcich 30 rokoch nevyriašia, Čiže budeme hovoriť o štruktúrálnych, dlhodobých krokoch, ktoré musíme v súčasnosti už tvoriť. Ako som povedal, sme veľmi radi, že môžeme spoločne s parlamentom sa venovať tejto otázke a poskytnúť vám všetky informácie o našich aktivitách. Ďakujem. Ďakujem. Pani Miriam brivka pino z zahraničnej služby. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pani predsednička za to, že ste mi dali slovo. Chcela by som podporiť slova pána Rüdichausera a chcem zdôrazniť niekoľko bodov, ktoré sú mimoriadne dôležité v tejto debate e, z hľadiska zahraničnej služby. Ako ste povedali vo, vašom, vo vašej správe, migračná mobilita je fakt, je to skutočnosť a teraz musíme e, zvládnuť tieto toky spoločne. Je zrejme, že odhľadnúť od krátkodobých výzev, ktorým čelíme pri manažovaní týchto tokov, je jednoznačné, že je potrebná dlhodobá reakcia a táto reakcia musí byť súčasťou zahraničnej politiky EÚ a ako predrečníci zdôraznili pre nás ako vonkajšiu službu je dôležité, aby nový rámec partnerstva, ktorý sme zaviedli tento rok, kde prvých 5 prioritných krajín subsaharskej Afriky sú zapojení do zahraničnej politiky EÚ. Takže nie je to mimo kontextu migrácie, ale je to súčasťou kontextu širších vzťahov, ktoré chceme rozvíjať a ktoré rozvíjame s partnerskými krajinami vo svete. Je tu niekoľko prvkov, ktoré sú inovatívne v prístupe rámcových partnerstiev. Prvý bod, ktorý chcem zdôrazniť, je pracovná metóda a úzka spolupráca medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi. Je to vzájomne posilňujúca sa pracovná metóda, ako pán Rüdighauser e, zdôraznil, je bezprecedentný dialog, ktorý predbieha s týmito piatimi prioritnými krajinami, kde európske inštitúcie, komisia, e, vonkajšia služba EÚ, ako i členské štáty sa zúčastňujú v stretnutí s partnerskými krajinami, kde hovoria o migračných témach e, vo širšom zahranično-politickom kontexte. Po druhé, tento prístup, ako bolo povedané, nie len krátkodomý. Nevieme, vieme, že neexistujú rýchle riešenia, ale tento rámec je jednoznačne dlhodobý, je komplexný a holistický. Takže globálny prístup k migrácii a mobilite ktorý ide naprieč hranicami, sa venuje i e, pra- legálnej migrácii, boja proti nelegálnej migrácii, e, azylové otázky, vývoj migrácie, to všetko sú dôležité témy diskutované v širšom kontexte. Po tretie, je kritické mať politické zapojenie a vôľu tretich krajín spolupracovať. My nevnúcujeme nič tretím krajinám. Ako uvidíte v prvej správe o pokroku, ktorá bola zverejnená minulý, týž, minulý mesiac, tento prístup sa stretol so záujmom zo strany partnerských krajín a vidíme ich reak- pozitívnu reakciu. Eh, ešte možno pár slov eh, k tomu, že tieto dohody nie sú právnymi nástrojmi, ktoré sa podpíšu, vytvoria proces vzájomného politického zapojenia medzi EÚ a partnerskými krajinami. A z tohto hľadiska by som rada povedala, že eh, tieto, je to nad rámec len návratov. Tieto dohody nie sú len o návratoch E, ide o spol- spolupráca s týmito krajinami nebude fungovať, pokiaľ sa zameriame len na tento bod. A ako som povedala, musíme byť holistickí a komplexní, aby sme dosiahli dobré výsledky. A poslednú vec, ktorú chcem povedať, je vec, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a to sú ďalšie kroky po migračnom samite, ktorý sme videli v septembri. Máme New Yorkskú deklaráciu pre utečencov a migrantov, ktorá dala dokopy 193 krajín e, pôvodu, tranzitu a destinácie, ktoré ju podpísali pri vzájomnom záväzku. Pre nás partnerská dohoda je spôsob, akým na bilaterálnej úrovni implementovať záväzky, ktoré sme prijali spolu s partnerskými krajinami. A to si myslím je veľmi dôležitá východisková situácia pri uplatnení partnerského prístupu v e, globálnom svete. To je tá správna cesta, na ktorú sme sa vydali. Ďakujem veľmi pekne. Vrátime sa o tri týždne k tomu. Neviem, či ešte chcete niečo povedať, alebo môžeme počkať. Pán Diaz Temera, chcete doplniť niečo? Máte ešte, každý máte jednu minútu, chcete niečo povedať? Ďakujem pekne. Pani predsednička, veľmi stručne cením si príspevky všetkých rečníkoch. 14 spolu, pokiaľ to dobre počítam. Len tri veľmi stručné komentáre. Pokiaľ ide o participáciu Libe v tejto správe. Libe participuje na tejto správe. Pani Verdiak dá stanovisko Libe v tejto správe. Po druhé, zareagujem na e, zástupkyniu vonkajšej e, služby. Chcem zareagovať. E, hovorí o tom, že je to globálna správa, participácia a parlamentu, že tu je, ale zároveň tu nie je právny základ preto, aby sa mohol zúčastniť toho parlament. Takže tu sa ukazuje e, problém náš. My hovoríme, že je tu právny základ. Pokiaľ nie, tak táto správa by predsa nemohla v tejto podobe vzniknúť. No a pokiaľ ide o, Európsk- o zmluvu o fungovaní Európskej únie, 208, 216 články, ako i ďalšie články stanovujú tento právny základ. Okrem toho sme si e, všimli tiež e, záver Rady pre zahraničné ministrov zahraničných vecí. A tiež vidíme správy e, výboru, e, rozpočtového výboru a výboru pre zahraničné veci a výboru e, pre rozvoj ako stanoviska a jednotlivých výborov. Čiže nechcem e, hovoriť príliš veľa, ale chcem len počiarknúť nie len úlohu parlamentu, že tá je oddôvodnená, ale tiež chcem E, napraviť tie slova alebo vysvetliť, že ten e, právny základ máme. Ďakujem, Elena, ďakujem. Ja som chcela v rovnakom zmysle uh, uh, sa vyjadriť. Forma, uh, v ktorej sú tieto, uh, sú tieto dohody, uh, ide o to, že vy uzatvárate dohody a tento parlament sa toho nezúčastňuje aj čo je najdôležitejšie, je byť transparentným. Ale tento proces takto uh, transparentný nie je. Čo sa deje? Tromi slovami chcem povedať. Chceme sa vyhnúť tomu, aby uh, utečenci a migranti prichádzali do Európy. A najlepší spôsob, ako to urobiť, je spolupracovať s niektorými krajinami, niektorými vládami, ktoré však uh, nedodržiavajú minimálne reš, základné podmienky ľudských práv. Čiže my sa spájame s krajinami, E, ktoré my v tomto parlamente veľmi tvrdo kritizujeme. Takže tu je istý problém so súdržnosťou alebo koherenciou. Musíme e, si na toto dávať pozor. Snažíme sa zabraniť príchodu ľudí, ktorí majú právo prísť. Samozrejme, očakávame, že nebudú žiadni utečenci, pokiaľ nebudú problémy s hladom, pokiaľ nebudú klimatické problémy, nebudú žiadni migranti, ale pokiaľ tieto problémy E, prichádzajú, my musíme splniť naše pravidlá, naše hodnoty a tento parlament sa obáva, že tieto že sú to zahambujúce z dohody s vládami a nemali by sme ich robiť. A či existuje alebo neexistuje právny základ, to uvidíme, ale je to politický problém. My sme zástupcovia občanov, je možné, že mnohí občania nesúhlasia s tým, čo robíme. Napríklad dohoda s Afganistánom. Myslím si, že je to hamba. A viem, že je to veľmi komplexné, viem, že je to veľmi ťažké, tá situácia, ale musíme e, si dávať pozor, pretože príjmame rozhodnutia, ktoré sa v mnohých prípadoch vzdialujú od povinností, ktoré máme my ako poslanci, to je obhajovať hodnoty, pre ktoré Európska únia existuje. Takže rešpektujte pozície poslancov tohto parlamentu. Myslím, že parlament sa musí oveľa priamejšie angažovať, transparentnejšie angažovať a nie len komisia a vonkajšia služba, ale i rada e, tieto budú musieť rešpektovať, pretože my sme za to platení a je to naša povinnosť. Dám slovo svojmu spolupredsedajúcemu. Bola to veľmi užitočná, zaujímavá rozpráva pre spoluspravodajcov. Budúce e, stretnutie k tejto správe 28. či 9. november. Tak mi to povedali. Ďakujem vám všetkým, ďakujem tiež tlmočníkom za ich flexibilitu.